ktorý bude spracúvať ústavu a e, pre nich, pre tento výbor, pre jeho členov veľmi dôležitá technická a administratívna podpora. Grazie. Ďakujem pekne. A teraz následuje správa. podpora mobility pracovníkov pána Trajana Ongureanu. Máte slovo na 5 minút. Slobodný pohyb pracujúcich je skutočne veľmi citlivým problémom, pretože v podstate aj bude napokon tvoriť aj ekonomickú a sociálnu budúcnosť Európskej únie. Ako spravodajca pre túto tému musím zdôrazniť, že stojíme pred situáciou, ktorá je politicky e, neudržateľná, ekonomicky nezmyselná, pretože slobodný pohyb e, pracovníkov nemôže byť len náhodný. Jednoducho je to právo, právo, ktoré prakticky, na ktorom sa zhodli všetky členské státy. štáty. Avšak e, si zažívame takú situáciu, kedy sa členské štáty jednoducho rozhodujú, že zavedú alebo opätovne zavedú rôzne reštrikcie, obmedzenia a dokonca ešte by chceli aj zájsť ďalej v blízkej budúcnosti. Pani predsedajúca, toto je čisté politikáčenie tak e, na národnej úrovni aj predvole, v rámci predvolebného boja. Pričom ekonomika hovorí o ničom úplne inom, pretože za celé roky údaje, ktoré sme dostávali z komisie, inštitúcie potvrdili a dokázali, že európsky migranti nevytvorili žiadnu nezamestnanosť. Opakujem, že nevytvorili nezamestnanosť ani neoslabili či neohrozili systém sociálnych blahobytu v jednotlivých príjmajúcich krajinách. Naopak pomohli ekonomickému rastu, ktorý bol všeobecne akceptovaný vo výške 1% HDP. A myšlienka viac Európy alebo väčšej, viac, väčšej Európy je v poslednom období veľmi módna, ale čo myslíme týmto termínom More Europe, viac Európy? Je to viac Európy pre Európanov? pretože máme tu síce vnútorný spoločný trh pre kapitál a tovar, ale nemáme žiaden spoločný trh pre pracovnú silu. A čo to toto všetko znamená? To znamená, že západné firmy môžu jednoducho fungovať na východe, prevádzkovať podnikanie na východe, niekedy úspešne, pričom často e, musia prepustiť tisícky pracujúcich, zatiaľ čo východní pracujúci si nemôžu nájsť prácu na západe. A to ešte nie je všetko, pretože tie isté krajiny, ktoré zavádzajú rôzne obmedzenia voči východoeurópskym pracujúcim, predovšetkým Rumunom a Bulharom, pričom im nevadí však hľadať tých najlepších z najlepších vo východnej Európe, lekárov, inžinierov, specialistov vo vlasti IT a podobne. Toto pani predsedajúca musí sa zastaviť, pretože je to ekonomicky, politicky a morálne nesprávne. Ľudia si budú hľadiť, hľadať prácu, pretože majú takéto právo. A my sme takéto právo pre nich e, zaručili. Preto aj moja správa podporuje a preto aj hlasovanie vo výbore to takisto podporilo a preto aj ja dúfam, že e, táto snemovňa podporí moju správu zajtra. Ďakujem pekne. Predsedajúca Teraz budeme mať catch the eye a dávam slovo pani Ivanovej na jednu minútu. Pán predseda. Ja by som teraz... Eh, pred niekoľkými dňami sme zorganizovali vypočutie na túto tému.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 Ospravedlňujem sa, prerušuje pani predsedajúca rečničku. E, ospravedlňujem sa, nefunguje nám tlmočenie. Takže poprosím vás o sekundu, aby sa to nejak napravilo. Può ricominciare, please. Искам да се обърна специално към комисар Андор и Европейската комисия да ви помоля да бъдете наистина стрикни и обективни при анализа на доказателствата, които страните членки трябва да... Ja by som chcel, chcela požiadať Európsku komisiu, aby postupovala veľmi prísne a objektívne pri analýze dôvodov toho, e, prečo niektoré členské štáty zavádzajú obmedzenia na trhu práce. A tiež by som vás chcela požiadať, aby ste e, zastávali európske hodnoty, medzi ktoré patrí mobilita a slobody pre všetkých európskych občanov. Ďakujem veľmi, veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Teraz pani Blinkevičiute. Pani predsedajúca, predovšetkým ja by som chcela poďakovať spravodajcovi, pánovi Ungurianovi. Predovšetkým ide o to, aby bol zabezpečený pohyb pracovníkov pracujúcich po celej Európskej únii a to takisto musíme aj podporovať. Musíme však podporovať e, úplnú mobilitu pracujúcich pracujúcich. A jednoducho ide o to, že práva e, pracujúcich v zahraničí musia byť e, zabezpečené a tieto osoby nesmú byť nejakým spôsobom vykoristované a preto musia príslušné orgány spolupracovať v tejto otázke. Potom jednou z ďalších otázok e, je to, že občania, ktorí opustia svoju krajinu a pracujú v inej krajine, musia si zabezpečovať alebo udržiavať svoju odbornú kvalifikáciu a preto musíme urýchliť eh, uznávanie kvalifikácie v iných krajinách. viac vzdelaných a vysokoodborných profesionálov jednoducho odchádza z niektorých členských štátov kvôli sociálnym podmienkam a chcela by som zdôrazniť, že Európska komisia aj komisár, eh, chcela by som ich povedať, aby hľadali riešenie, ako to vyriešiť tento problém. Grazie, la parola l'onorevole tu. Ďakujem pekne. Teraz má slovo um, pán Turnern. Tak for ordet, a øh, tak øh, til ordføreren for hans rapport. Jeg vil starte med... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rada poďakovala spravodajcovi za túto správu, pretože ide podľa môjho názoru o správu veľmi dobrú. A ehm, skupina zelených by ju rada podporila, pretože E, právo na prácu v iných krajinách Európskej únie by malo byť a je jedným zo základných práv tohto zoskupenia, teda Európskej únie, ktoré by sme mali chrániť. A tiež by som v mene skupiny zelených chcela povedať, že by sme radi e, začali hovoriť o e, správnej a spravodlivej mobilite, pretože my vieme, že napríklad v Dánsku sa objavuje problém s tzv. sociálnym dumpingom E, pretože vidíme, že sú veľké rozdiely medzi pracovníkmi, ktorí prichádzajú z iných členských krajín a nemajú také náklady ako naši dánsky e, občania. A toto podľa nás nie je spravodlivé a e, trh práce by mal byť um, prístupný pre všetkých, ale zároveň by na ňom mali panovať rovnaké podmienky. Takže by sme chceli, aby členské štáty dodržiavali svoje vlastné pravidlá, musí byť viac kontroly, viac angažovanosti zo strany Európskej únie, ktorá musí zabezpečovať, že mobilita bude skutočne právom všetkých, ktorá nebude poškodzovať nikoho. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Ťažková. Vážená pani predsedky. Pani Čišková. Vážená pani predsednička, Výbor pre rovnosť e, žien a pohlaví prispel k tejto správe. Ja som bola e, spravodajkyňou na tomto výbore a ja by som chcela povedať, že slobodný pohyb pracovníkov je bez akékoľvek pochybnosti jedným zo základných práv a jednou zo základných slobod Európskej únie a prispieva k hospodárskej a sociálnej súdržnosti. V tejto oblasti sme už dosiahli pomerne veľký pokrok, ale ešte stále existujú právne aj administratívne prekážky, ktoré bránia mobilite v rámci Európskej únie. A správa komisie k smernici z roku 2004 o práve občanov únie a ich rodinných príslušníkov ukazuje, že transpozícia samotnej smernice práve v prípade rodinných príslušníkov nie je až taká uspokojivá, ako by sme chceli. A preto je absolútne nevyhnutné, aby jednotlivci boli informovaní o svojich právach a tiež o právach príslušníkov ich rodiny. A tu by som chcela zdôrazniť, že pri slobodnom pohybe osoby by rodinným príslušníkom alebo partnerom, a veľmi dôležité slovo je práve toto slovo partner, by mali byť poskytnuté rovnaké práva a poskytnuté primerané služby, ako sú napríklad e, zariadenia starostlivosti o deti, teda škôlky, školy a zdravotné zariadenia a ostatné podobné zariadenia. Posledná veta, som veľmi rada, že výbor pre zamestnanosť na stanovisko nášho výboru týkajúce sa príslušníkov rodín zapracoval do svojej správy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pani Figueiredo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Pri tejto diskusie sa môže e, sa nemôže e, nechať zo zreteľa e, sociálna situácia v Európskej únie, pretože veľké percento pracovníkov žije vo veľmi zlých podmienkach. 25 miliónov nezamestnaných mladých ľudí a žien. Toto máme v Európskej únii a nemáme žiadnu možnosť, a oni nemajú žiadnu možnosť pre nejakú normálnu budúcnosť. Takže e, ča, politici veľmi často e, sľubujú, ale potom podporujú sociálny dumping, e, zosilňuje sa ich zneužívanie keď napríklad niekto odíde do inej krajiny EÚ, aby tam mohol pracovať, aj keď sú to členské štáty EÚ. Preto eh, chápeme politiku ekonomického rozvoja a sociálnu politiku. Toto musíme podporovať na miesto politiky šetrenia, pretože toto vedie len k zvyšovaniu sa chudoby. Um, sú tu ľudia, ktorí nemajú možnosť šetriť a chrániť svoje rodiny a svoje životy. Eh, je mi to ľúto, ale máme 15 žiadateľov o slovo v Catch the Eye a preto sa musím obmedziť na jedného rečníka za politickú skupinu a potom dostane slovo ďalší. Eh, eh, Pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, ja by som chcel začať tým, že poďakujem spravodajcovi za jeho prácu, ktorú odvedol na správe o podpore mobility pracovníkov. Takže pánovi Tránovi, Unguránovi patrí moja vďaka. Ja si myslím, že mobilita pracovníkov má prínos pre európske ekonomiky, pretože v posledných 40 rokoch fundamentálny princíp mobility pracovníkov e, prispel k európskej integrácii a k budovaniu jednotného trhu. Okrem toho, geografická mobilita podporuje tak zamestnanosť, ako aj hospodársky rast. A toto je relevantné najmä v časoch, keď, e, keď pozorujeme vysoké miery nezamestnanosti a problémy v mnohých sektoroch ekonomiky. Občanov treba správne informovať a nasmerovať e, a tiež podporovať, aby získali dôveru v systém a preto je potrebné okrem iného e, prehlbovať znalosti o situácii na pracovných trhoch, teda ľudia by mali vedieť, kde sú pracovné miesta. Ďalej e, treba predvídať, ktoré profesie sa stanú prioritou pre Európsku úniu. A toto je vec, ktorú už realizujeme v princípe prostredníctvom monitorovacích nástrojov pracovného trhu a tieto nástroje budú k dispozícii aj sieti EURES, čo je sieť, ktorá spája pracovné úrady v Únii. Je to vysokokvalitná sieť, ktorá e, z ktorej môžu profitovať tak záujemcovia o prácu, ako aj súčasní zamestnanci. Teda e, aj prostredníctvom tohto reálneho nástroja dokážeme podporovať mobilitu zamestnancov v Európe Eh, no a chceli by sme ďalej zvyšovať kapacitu eh, tejto siete a eh, ako komisia nedávno oznámila vo svojom oznámení týkajúcom sa práve mobility, pripravujeme aj ďalšie nástroje. A jedným z takýchto nástrojov je E, tzv. E, e, teda systém vaše prvé pracovné miesto. Momentálne vypracovame návrh tohto systému. No a v súčasnosti treba povedať, že v Európskej únii platí veľmi rozsiahle, rozsiahle penzum zákonov a rôznych nariadení týkajúcich sa zamestnávania. A my by sme chceli zjednodušiť situáciu tak, aby pracovníci mohli byť informovaní veľmi jednoduchým spôsobom o svojich právach a povinnostiach. Ja by som chcel informovať vás všetkých, že komisia posudzuje možnosť doplnenia existujúcich pravidel Európskej únie o rovnocenom zaobchádzaní so zamestnancov vo všetkých európskych krajinách aj o rozmer vynúcovania alebo presadzovania zákonnosti. Komisia jednoducho by chcela udeliť e, nový impuls e, členským štátom ehm, a e, tu by sme chceli postupovať na základe predchádzajúcej legislatívy a ehm, rozvinúť systém presadzovania zákonnosti a vynúcovania e, plnenia, e, plnenia predpisov. No a um, členské štáty na základe tohto oznámenia komisie už e, oznámili svoju ochotu pozmeniť vnútornú legislatívu v súlade s týmto princípom a komisia bude ďalej monitorovať plnenie tak tejto časti, tejto, tejto dohody medzi štátmi, ako aj plnenie článkov zmluvy a ostatných základných dokumentov. A na základe e, žiadosti Bulharska a Rumúnska z 20. júna v zmysle ich prístupových aktov do konca tohto roka komisia predloží novú správu o spôsoboch e, fungovania dočasnej úpravy e, slobodného pohybu pracovníkov z týchto krajín vo ostatných krajinách Európskej únie. A táto správa v podstate bude analyzovať migračné toky po vstupe nových krajín do Európskej únie E, bude sa snažiť kvantifikovať počty pracovníkov e, pracujúcich v inom než v svojom vlastnom štáte a pokiaľ budú existovať nejaké dôvody na obmedzovanie e, zamestnancov z Maďarska a Bulharska v členských krajinách, tak budú tieto dôvody musieť byť notifikované komisii do konca tohto roka a chceli by sme aby e, takéto dôvody boli podložené a vyargumentované veľmi vážnym narušením domáceho pracovného trhu. No a komisia e, sa domnieva, že, e, že zmluvy, základné zmluvy Európskej únie obsahujú princíp, ktorý nie je možné nejakým spôsobom obmedzovať a týmto princípom je práve mobilita pracovných síl, takže my musíme nájsť spôsob, ako toto právo realizovať, pretože nie je možné sa vyhovárať len na e, to, že dochádza k vytváraniu nezamestnanosti. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Uzatváram diskusiu k tejto záležitosti, e, e, o ktorej sa bude hlasovať o 12.30 zajtra. A teraz by sme prešli